obvinenia s cieľom e, realizovať spravodlivý súdny proces. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Na konci rozpravy boli predložené 6 pozmeňujúcich návrh, tým sa končí rozprava a teraz budeme hneď aj hlasovať. Takže prejdeme k hlasovaniu. Máme tu 6 pozmeňujúcich návrhov, pokiaľ ide o situáciu v Bangladeži. Pani kolegyňa Lochbiller, nech sa páči k rokovaciemu poriadku. Áno, ja by som chcela opraviť faktickú chybu predtým, než budeme hlasovať o uznesení o Bangladeži. Tam sa pod ječkom na konci odseku uvádza, že po voľbách roku 2001 a 2005. Ale 2005 sa voľby predsa nekonali a preto by som žiadala aby sme tých 2000, ten rok 2005 vypustili, predtým, než budeme hlasovať. Budete si to ešte pamätať niekto? A je niekto proti takémuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Nie, takže môžeme hlasovať potom ešte aj o Ječku. Takže spoločné uznesenie, odsek 4, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to prijaté. Odsek 5, kto je za? Kto je proti? zdržali sa prijaté odsek 13, si návrh číslo 1 menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Pani kolegyňa Time. Áno, prepáčte, ja som práve si vyzdvihla hlasovaciu kartičku, ale nefunguje. Takže ja chcem povedať, že hlasujem pozitívne aj teraz, aj na konci. Nemôžem to zmeniť, pretože nemôžem si ešte novú kartičku vymeniť, keď som práve teraz jednu dostala. Nefunguje, nefunguje ani tu, ani na druhom mieste, možno pretože som ráno hlasovala s inou. Prepačte. Pani kolegyňa, možno vaša kartička ešte je zastrčená niekde v inom zariadení, tak to je možno jeden z dôvodov, prečo nefunguje teraz vaša nová. Teraz je otvorené hlasovanie, končím hlasovanie a Können wir die Abstimmung schließen? Môžeme uzatvoriť hlasovanie? Je to zamietnuté a do zápisnice berieme na vedomie, že pani Time chcela hlasovať. A teraz prejdeme k úvodnému ustanoveniu je k pozmenenej podobe. Kto súhlasí? Kto je proti? Kto sa zdržal? Tak je to prijaté. A teraz záverečné hlasovanie o takto pozmenenom texte uznesenia. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Je to prijaté. A teraz prejdeme k hlasovaniu o šiestich pozmeňujúcich návrhoch ohľadne problematickej situácie menšín, predovšetkým pokiaľ ide Turkmena v Iraku. Máme spoločné uznesenie piatich politických skupín, o ktorom teraz budeme hlasovať. Odsek 6 pôvodná textu, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Odsek 7. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz odsek 10. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Kto je proti? To si musíme overiť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Druhá časť. Po odseku 10, druhý pozmeňujúci návrh zelených, to je za, kto je proti. A to si takisto musíme overiť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Takisto je to zamietnuté. Úvodné ustanovenie B, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Prejdeme teraz k finálnemu hlasovaniu o takto pozmenenom texte uznesenia. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Môžem teda uzatvoriť hlasovanie a je to prijaté. A teraz podľa programu budeme hlasovať o piatich návrhoch uznesenia ohľadne prípadu Arafa Jaradat a o situácii palestinských väzňov v izraelských väzeniach. Máme tu uznesenie EPP, o tom budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. A teraz prejdeme k spoločnému uzneseniu štyroch politických skupín. Najprv odsek 5 pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, Prijaté. Druhá časť za. Proti. Budeme elektronicky hlasovať, pretože to je veľmi tesné. Druhá časť, odsek 5, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Tak končím hlasovanie. Je to prijaté. Odsek 8 pôvodného textu v troch častiach. Prvá časť za proti, zdržali sa, prijaté druhá časť za, proti, aj tu elektronicky si to musíme overiť nejako, to je celé tesné, takže otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Tretia časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa. A to je tá istá väčšina, takže to je prijaté. Musíme si to však overiť. Tretia časť, odsek 8, elektronicky overujeme. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. <clears throat> A To bola ešte väčšia väčšina.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 proti. To si preveríme v elektronickom hlasovaní. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A to bolo tiež prijaté. Teraz záverečné hlasovanie o takto pozmenenom znení. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A 32 hlasov za, 29 proti, bolo to prijaté. A tým sme sa dostali nakoniec zasadnutia zápisnica. Bude k dispozícii na začiatku ďalšieho zasadnutia. A keď nie sú žiadne pripomienky, tak eh, tie uznesenia, ktoré boli prijaté na tom zásadnutie, tak to dám ešte kolega Ody. Chcete